programu sa budeme venovať ako prvému otázke na ústne zodpovedanie o odstránení mrzačenia ženských pohlavných orgánov. A hneď na úvod dám slovo pani Zuber ako autorke tejto otázky. prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Násilie proti ženám a dievčatám je všeobecný štrukturalizovaný jav, Mnohé ženy aj v EÚ e, utrpeli nejaký druh, druh násilia. Petina z nich boli obeťami domáceho násilia a ďalšie pomerne vysoké percento e, sú ohrozené alebo boli znásilnené a tak ďalej. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je jeden z najhorších prejavov násilia na ženách. Je to násilie na dievčatách a mladých ženách, ktoré e, potom spôsobujú strednodobé aj dlhodobé zdravotné dôsledky EP, hlavne výbor FAM. Požiadali Európsku komisiu, aby začala s konkrétnymi opatreniami na európskej úrovni, aby sa ukončilo s týmto násilím proti ženám a dievčatám. Potrebujeme globálnu stratégiu proti e, takémuto mrzačeniu keď nemáme takúto stratégiu, tak to neprispieva k odstraneniu tohto fenoménu. Máme aj rezolúciu Európskeho parlamentu a rozsiahla smernica by bola významným krokom vpred v tomto boji. Tieto otázky e, boja za boj práv žien nemôžeme odsúvať na druhý plán, ale vyžadujú si dostatočnú pozornosť. Je tu ratifikácia dohovoru Rady Európy, eh, istambulského dohovoru v boji proti eh, domácemu násiliu a proti násiliu na ženách, kde musia byť zakotvené minimálne eh, normy podpory týmto ženám. Tento krok musí urobiť každá členská krajina EÚ, aby účinne chránila ženy proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a inému druhu násilia. Sú medzinárodné nástroje, ktoré zdôrazňujú význam odstránenia tohto fenoménu. E, Všeobecná deklarácia ľudských práv, e, dohovor o odstránení akejkoľvek, akéhokoľvek typu diskriminácie a tiež dohovory o právach detí. To sú všetko legislatívne akty. Mrzačenie ženských orgánov postihuje asi 120 miliónov žien a dievčat. E, vysoké percento e, detí a mladých žien sú ohrozené e, týmto mr- mrzačením. Je dôležité, aby práva žien, rodová rovnosť boli uprostred našich cieľov v tejto stratégii. Boj proti násiliu na ženách, by, to by mali byť zásadné a prioritné ciele našej stratégie. Potrebujeme zadefinovať konkrétne ciele a opatrenia s jasnými politickými konkrétnymi záväzkami, aby sme odstránili mrzačenie e, ženských pohlavných orgánov, e, pretože e, to súvisí aj s úmrtnosťou dievčat a detí berúc do úvahy zabezpečenie sexuálnych práv žien a dievčat. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov má mm, hrozný dopad na zdravotný stav všeobecne aj na sexuálne zdravie žien. Treba odstraniť všetky druhy násilia proti ženám a dievčatám, vrátane tohto mrzačenia. Je to prioritné hlavne v čase hospodárskej krízy, Škrty v rozpočtoch, škrty v sociálnej oblasti, vo verejných službách majú vážne dôsledky na rodovú rovnosť. Spôsobujú, že ženy e, sa znovu vracajú do domácnosti, opúšťajú pracovné miesta a často musia prijímať prikerné, nevhodné pracovné podmienky či dohody. A to ešte zvyšuje ich diskrimináciu a tiež e, sa vystavujú vyššiemu riziku násilia žena sa často dostáva na okraj spoločnosti alebo dostáva sa do nevyhodnenej pozície. Preto je potrebné postihovať nielen zločincov, ale dôležitejšia je ešte prevencia. Treba e, zvyšovať povedomie e, v občianskej spoločnosti, kde dochádza k týmto zločinám verejná správa, orgány majú možnosť iniciatívy, preto potrebujeme také stratégie, aby sme odstránili všetky druhy násilia proti ženám. Samozrejme, vychádzajúc stále z princípu rovnosti, tento hrozný zločin e, sa nemôže rozvíjať, ak chceme pokračovať cestou sociálneho pokroku. Ďakujem, pani Zuber. Pán File. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Je to príležitosť pripomenúť si, že Európska únia odsudzuje e, tento hrozný zločin. E, je našou ľudskou a právnou povinnosťou chrániť ženy a dečatá pred rizikom mrzačenia v Európskej únii, ale aj mimo Európskej únie. Chcem oceniť túto iniciatívu Európskeho parlamentu, diskutovať o tejto téme. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je brutálnym prejavom rodovej nerovnosti a porušovania ľudských práv. Už viackrát Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby konala ambiciozne. Komisia a Európska únia ako celok sa zaviazali k silnej politickej odpovedi v boji proti všetkým formám násilia na ženách na území EÚ, ale aj v našich externých vzťahoch. Prejavuje sa to v akčnom pláne komisie, ktorý implementuje štokholmský program, charte pre práva žena, taktiež stratégie pre rovnosť medzi mužmi a ženami. Komisia pracuje na tom, aby vylepšila zhromažďovanie poznatkov a údajov, aby zabraňovala násiliu. Je to kľúčové na zvyšovanie povedomia, na ostranie takýchto praktík a taktiež je to potrebné na zabezpečenie financovania mimovládok a všetkých iných subjektov v tejto oblasti. Komisia sa zaviazala podpisom v oznámení o odstránení mrzačenia ženských pohľadných obranov ešte 25. novembra minulý rok. Dochádza taktiež k zneužívaniu detí v tejto súvislosti a odhaduje sa, že zhruba 500 tisíc detí a žien v EÚ možno bolo vystaveným týmto, vystavených týmto škodlivým praktikám. Parlament volá po konkrétnej stratégii akčnom pláne o násilí proti ženám. Chcel by som zdôrazniť, že všetky iniciatívy komisie a všetky opatrenia sa navzájom doplňajú a už predstavujú rozsiahlý rámec konkrétnych krokov, a prinášajú konkrétne výsledky, pričom plne využívajú kompetencie Európskej únie v podpore členských štátov a v odstraňovaní všetkých foriem násilia na ženách. Okrem toho, mrzačenie pohľadných orgánov je veľmi špecifickou formou násilia, je veľmi hlboko zakorenené, často je založené na viere, že je to prospešné pre samotné dievča, je to veľmi intímna záležitosť a predsa je často veľmi tabu. Je potrebné vziať do úvahy všetky tieto osobitosti tieto témy a preto komisia prijala tento akčný plán o mrzačení ženských pohľadných orgánov po uznesení Európskeho parlamentu z roku 2012. Teraz by som sa rád vyjadril k otázke legislatívnych krokov Európskej únie v tomto smere. Už sme zaznamenali významný pokrok v spojovaní konkrétnych legislatívnych návrhov v oblasti trestnej aj občanskej spravodlivosti ochrany žien zahrňa to smernicu o obchodovaní s ľudskými bytostiami, taktiež smernicu o sexuálnom zneužívaní detí, taktiež detská pornografia a taktiež priamy ochranný príkaz, ktorý doplňuje aj nariadenie, ktoré sa vzťahuje na občianske záležitosti, ďalej smernica o právach obetí trestnej činnosti. Komisia zdôrazňuje potrebu o konkrétnej a vhodnej ochrany obetí, ktoré sú vystavené rodovo podmienenému násiliu. Máme rozsiahly právny rámec na európskej úrovni na ochranu žien proti všetkým formám násilia. Tento rámec musíme teraz e, efektívne uplatňovať v praxi na úrovni členských štátov. Komisia im pomáha v tomto smere a bude nadalej monitorovať efektívne uplatňovanie. Okrem toho, už som spomenul celý rad nelegislatívnych opatrení, zvyšovanie povedomia, e, výmena dobrých postupov a aj financovanie. Tieto opatrenia už prispievajú k podpore členských štátov v zabraňovaní tomuto násiliu. Pokiaľ ide o politiku vonkajších vzťahov, tu by som chcel pripomenúť, že e, ľudské práva, demokracia a princíp právneho štátu sú e, jadrom našich analýz keď zvažujeme, ako formu rozpočtovej podpory poskytneme danej krajine. E, práva žien a dievčat sú toho samozrejme súčasťou. Európska únia taktiež prijíma prvé kroky v rozvoji a v uplatňovaní prístupu založeného na ľudských právach v spolupráci e, organizácie občianskej spoločnosti sú vnímané ako plnoprávni partnery v tomto úsilí. A pokiaľ ide o Konkrétne toto mrzačenie Európska únia sa aktívne zapája do medzinárodných iniciatív v boji eh, proti tomuto násiliu. A to už mnoho rokov neustále nastolujeme túto tému eh, vo svojich dialogoch s krajinami z Afriky, z Tichomoria a z Karibiku. A taktiež chceme vyzývať štáty, aby zabezpečili, že toto mrzačenie pohľavných orgánov bude naozaj zakázané. Európska únia podporuje um, presadzujú aktivity na podporu práv žien a na zákaz škodlivých praktík. Európska únia taktiež podporuje iniciatívy vytvárania kapacít na úrovni vládnych štruktúr a taktiež osvetové kampane vo všetkých zložkách spoločnosti. Európska únia pripravuje regionálnu kampaň o manipulácii ženských pohľadných orgánov, e, pričom e, budú naplňať delegácie v tretich krajinách v roku 2014. Európska únia taktiež financuje projekty od roku 2006 do roku 2012. 17 projektov bolo zameraných na konkrétne túto formu násilia v 18 krajinách a tieto krajiny získali financovanie Európskej únie zhruba vo výške 8 miliónov eur. Napríklad inovatívny projekt EU a UNICEF, ktorý prispel k zmene postoju k tejto forme násilia v Egypte, Peritreji, Etiópii, Senegali a Sudáne. Okrem toho, vo forme našej platformy Pilotské práva a demokratizáciu, Európska únia podporila viacero významných projektov pod palcom mimovládok v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán File mene politických skupín ako prvá pani Gabriel, 3 minúty. Ďakujem. Pán komisár, dámy a páni. Teším sa, že dnes budeme hlasovať o tomto uznesení o ústnej otázke o mrzačení ženských pohlavných orgánov. Vo výbore FAM sme jednomyselne toto uznesenie schválili a ja dúfam, že na plene EP využije túto príležitosť vyslať jasné, silné posolstvo svojho angažovania, aby sa konečne ukončilo s, e, s týmto krutým porušovaním ľudských práv. Vychádza to z, a ďakujem angažovaniu a, a komisie a pani komisárky Redingovej, ktorá vyšla s iniciatívou e, nula, nulová tolerancia. Niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa dôležité keď chceme e, odstrániť tento fenomén. Poprvé, mrzačenie ženských pohlavných orgánov je e, nespochybniteľné ohrozenie e, fyzickej integrity ženy. A to navyše aj zvyšuje rozdiely medzi právach mužov a žien. Neexistuje tu žiadne kultúrne, tradičné či náboženské vysvetlenie, aby sme rešpektovali ľudské práva. Navyše toto mrzačenie e, sa realizuje aj v Európe, aj v našich partnerských krajinách. A len arbitrárne a globálne sa poukrazuje na africký kontinent. Je preto dôležité, aby EÚ malo integrovanú e, globálnu stratégiu, aby sme mali koherentné interné a externé politiky a aby sme len nedávali lekcie o tomto mrzačení ženských pohlavných orgánov. Potrebujeme kampane, potrebujeme prevenciu, to je kľúčové slovo, potrebujeme skutočnú európsku stratégiu na boj proti tomuto fenoménu. Treba e, začleniť aj mužov a chlapcov e, do tejto stratégie a kampane. Bez nich e, nedojde k vykoreneniu tohto fenoménu. V rámci jedného spoločenstva je veľmi dôležité a kľúčové, aby sme takto našim e, ženám pomohli. A nesmieme e, padnúť do pasce e, medikálnej či lekárskej obriezky. Ide stále o mrzačenie, hoci sa to robí v sterilnom a tzv. lekárskom prostredí. Vážený pán komisár, v tomto dni Medzinárodného dňa <clears throat> tolerancie nula proti mrzačeniu. Chcela by som vyzvať celú medzinárodnú, celé medzinárodné spoločenstvo nielen v Európe, aby sme znásobili úsilie a odstránili tento negatívny fenomén a oceňujem prácu všetkých odvážnych mužov a žien, ktorí bojujú v tomto zmysle. Ďakujem. Pani Estrela. Obrigada, senhor presidente, senhor Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár. 140 miliónov žien bolo podrobených mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. 3 milióny ročne, to znamená jedna každých 6 minút. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa robilo obvykle v minulosti v 6-8 rokoch veku, ale niekedy sa to robí aj oveľa skôr. Napríklad dvojročným dievčatkám to je naozaj veľmi smutná realita mnohých tretich krajín, ale skonštatovali sme, že sú určité spoločenstva, ktoré pôsobia aj v niektorých krajinách EÚ, kde dochádza k tomuto fenoménu. V Mali 98 žien a dievčat sú mrzačené v rituáli, kedy sa zúčastňuje aj rodina obete, dokonca vlastní rodičia. A to, aby e, deti boli podrobené a devčatá e, tomuto mrzačeniu, iniciatíva vychádza z ich rodiny. Musíme ukončiť e, tento krutý fenomén. Je to vážne porušovanie ľudských práv Členské štáty nemôžu akceptovať tieto kriminálne praktiky pod e, kepienkom údajných tradícií či náboženstva, pretože ohrozujú e, psychické aj fyzické zdravie žien a dievčat. Ženy, ktoré boli podrobené tomuto mrzačeniu, e, majú dlhodobé zdravotné dôsledky, často sú ohrozené smrťou, ale aj takými ochoreniami, ako je Eh, hepatitis alebo HIV a tak ďalej a má to aj veľmi negatívny dopad pre následné tehotenstvo vo vyššom veku a podobne. Preto si myslím, že treba eh, rozvíjať sociálne služby psychologickej podpory, rozvíjať eh, zdravotnícke vzdelávanie, ako aj služby sexuálneho zdravia. Teda cesta dlhá je ešte pred nami a je našou povinnosťou, aby sme urobili viacej pre tieto mladé ženy a devčatá. Ďakujem pekne, pani Vertman. V roku 2004 sa zaviedol dnešný medzinárodný deň nulovej tolerancie k mrzačeniu všetkých pohľadných orgánov. Odvtedy sa už toho urobilo mnoho, ale ešte stále to nestačí. Na celom svete je ovplyvnených týmto brutálnym konaním eh, viac ako 140 miliónov žien a dievčat. Existujú rôzne platformy, napríklad u nás v Rakúsku eh, stopfgm.net, eh, ktoré robia všetko preto, aby šírili osvetu, aby podporovali a aby ukončili túto praktiku, ktorá je proti ľudským právam a ktorá vychádza z hlboko zakorenených rituálov. Mnoho krajín e, sa e, venuje tejto téme a mnoho ľudí sa v tomto smere angažuje. Ale ak tieto praktiky budú naďalej existovať, ešte stále to nestačí všetko toto úsilie. Myslím si, že tu potrebujeme jednotnú stratégiu minimálne v EÚ, a môžeme ňou byť e, o mnoho úspešnejší a dúfam, e, že aj zastaviť prípadne tieto praktiky a že takýmto jedným spoločným hlasom budeme e, môcť vystupovať výraznejšie aj z očí voči tretím krajinám. Musíme naozaj uplatňovať prístup nulovej tolerancie. E, nie je prípustné, aby európskymi peniazmi sme podporovali tretie krajiny, v ktorých e, ešte stále sa spoločnosti akceptujú tieto praktiky. Na záver by som chcela položiť otázku, v akom svete to žijeme, keď je priateľné vykonávať toto násilie na ženách a dievčat. Chcela by som ešte upozorniť, že tu rada chýba pri takejto významnej téme. Ďakujem. Ďakujem, pán, pani Vertman, pán Romeva. V decembri 1912 prijala OSN uznesenie o zintenzívnení úsilí o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Apeluje sa tu na prijatie komplexných stratégií, ktoré by ukončili túto prax. V Európe sa očakáva, že pol milióna e, sa odhaduje, že pol milióna žien žije s následkami takéhoto mrzačenia a 80 tisíc žien každý rok je ohrozený takouto praxou. Toto len ukazuje, aké dôležité pre EÚ je, aby hralo, zohralo svoju úlohu pri skoncovaní s touto praxou. Akčný plán Európskej komisie predstavuje kľúčový prvok e, v týchto snahách a podpora uznesenia OSN. Treba monitorovať napredovanie a vykonávanie tohto akčného plánu o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Potrebujeme multidisciplinárny, multisektoriálny prístup, ktorý uznáva štandardy ľudských práv a sústreďuje sa na kroky prevencie. Čo sa týka prevencie, znamená to pracovať s postihnutými komunitami, najmä s mladými ľuďmi a pracovať proti rodovým stereotypom, takisto sa zaangažovať vnútri každej tejto ohrozenej komunity. Potrebujeme profesionálov, ktorí sa kontaktujú s postihnutými e, dievčatami a ženami. Neznamená to však prenasledovanie. E, nesmieme kriminalizovať tento jav. Nie je výskum, ktorý by dokázal, že prenasledovanie a kriminalizácia by bolo pozitívne, aby odradzalo ľudí. Nie, treba šíriť osvetu a treba, aby celá spoločnosť sa zoznámila s týmto javom, treba analyzovať e, dopad týchto praktik na dievčatá a keď by sa rodičia deti napríklad dostali do väzenia za takúto prax, to by asi nepomohlo týmto dievčatám takéto dlhodobé odlúčenie od rodiny, takže toto nie je správna cesta. A keď chceme dlhodobo preventívne pôsobiť, mali by sme meniť systém viery, systém hodnot tých, ktorí sú ovplyvnení praxou ženskej pohlavnej mrzačenia. Komunity sa musia sami zvnútra zapojiť do tejto práce. Potrebujeme údaje o tom, koľko žien a dievčat je podrobených takémuto zákroku. Potrebujeme relevantnú odpoveď z úrovne politiky. My, európsky poslanci, by sme mali podporiť tých, ktorí už teraz eh, pracujú na skoncovaní s touto praxou. Som veľmi rád, že v uznesení, ktoré dnes prijímame, sú spomenuté aj mená tých, ktorí už sú zaangažovaní v kampani v EÚ budúcich 5 rokov tu budú iní poslanci a mali by ukázať podobné odhodlanie bojovať so žensky, mrzačením ženských pohľavných orgánov a skoncovať s touto praxou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz pani Jana Kodakis. Vystúpenie bez mikrofónu. Female gen- Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je hrozný a násilný akt, ktorý je spáchaný na mladom dievčati, na dieťati. Dnes ste počuli, že asi 500 tisíc dievčat už od veku troch rokov sú v Európe ohrozené touto praxou. V Spojenom kráľovstve odhadujeme, že 65 tisíc dievčat je ohrozených touto praxou. Väčšina z nich žije v mojom volebnom okrsku v Londýne. V Spojenom kráľovstve bolo v 85. kriminalizované mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ale za ostatných 25 rokov ešte nebolo v praxi ani jeden ne, nebol človek odsudený za toto. My v Spojenom kráľovstve bojujeme za ukončenie tejto barbarskej praxe. Popredný londýnsky londýnske noviny, The London Evening Standard, je v, na čele tohto boja a neustále poukazuje na túto prax, informuje verejnosť o tejto praxi a snaží sa s ňou skoncovať. Ja by som bola rada, aby sa ostatní poslanci ku mne pripojili v boji za takéto e, mrzačenie detí, nie len dnes, keď je deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ale aj inokedy. Dnes predkladáme uznesenie ako prvý krok, aby sme skoncovali s touto praxou. Budúci týždeň bude verejné vypočutie o tom, ako často sa pozoruje tento jav v Európe. Budeme zdieľať informácie a údaje a dúfam, že sa pohneme vpred smerom k eliminovaniu tejto praxe v členských štátoch e MU. Budúci mesiac, na budúci mesiac e, tiež zorganizujem konferenciu, kde budú všetci odborníci, bo je to práve v mojom volebnom okrsku v Londýne. Všetci ste vítaní. My všetci, ktorí pracujeme v členských štátoch EÚ, by sme mali predložiť politiku nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. Na celom svete by sme sa mali snažiť o osvetu, o vzdelávanie, o to približiť sa k predmetným komunitám a informovať ich o tom, že to nie je akceptovateľná prax, ale je to mrzačenie detí. Nemá miesto v našej spoločnosti. Tohto týždňové uznesenie je apelom na konanie. Dnes vás prosím, aby ste sa v tomto konaní ku mne pripojili. Ďakujem pani Jana Kudakis a teraz pani Anderson. Thank you. Ďakujem za slovo. Dnes 6. februára Máme 10. Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Odhaduje sa, že viac ako 3000 žien v Írsku bolo um, podrobených tomuto zákroku napriek faktu, že zákon zakazuje tento zákon, ale dievčatá a ženy v Európe ním stále trpia a existuje riziko, že budú musieť podstúpiť nelegálne v Európe tento zákrok alebo tým, že dievčata odvezú na tento zákrok do krajín pôvodu rodičov. Je to barbarský e, akt, ktorý je zaostalý, ktorý musí, musíme s ním skoncovať. Ženy už vykrvácali na smrť alebo e, zomreli na infekciu, keď e, tento zákrok bol vykonaný hrdzavými a špinavými nástrojmi. Myslím si, že zdravé, zdravý prístup k ženskej sexualite nemá nič dočinenia s touto praxou, pretože ženské tela by mohli a mali fungovať normálne a zdravo. Myslím si, že existuje niekoľko dlhodobých eh, dopadov zdravotných, sú to ťažkosti pri eh, pôrode a možné poškodenie plodu pri pôrode. Tie ženy, ktoré podstúpili tento zákrok, čelia trvalému riziku infekcie a ďalších chorôb. Existuje Národná asociácia žien, ktoré žijú v Írsku a na tejto platforme takisto vykonávame e, prácu proti takejto praxi. Ale je mi veľmi ľúto, že táto prax stále pretrváva. Fakt, že dnes tu diskutujeme o tomto jave, znamená, že sme neurobili dosť práce. Na severe Írska v mojom volebnom okrsku boli učitelia a učiteľky vystrihané, aby nahlásili dlhodobé absencie mladých e, dievčat a žien, keď tvrdia, že idú do krajín pôvodu, kde sa tento jav, táto, tento zákrok vykonáva, pretože Írsko e, zakázalo vykonávať tento zákrok. Ešte stále však treba urobiť e, veľa práce, aby sa šírila informovanosť o týchto praktikách aj medzinárodne. To treba zakotviť ako porušenie ľudských práv žien a dievčat, pretože to odráža hlboko zakorenenú nerovnosť medzi dvoma pohľaviami a vytvára to extrémnu formu diskriminácie voči ženám. Takmer vždy sa to vykonáva na maloletých a tým, tým to je aj porušenie práv dieťaťa. Európska rada takisto si ne za, e, predsa vzala toto za svoju prioritu, ani žiadne predsedníctvo, ktoré viedlo Európsku radu. A som rada, že v decembri 2012 sa prijalo uznesenie o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Vítam fakt, že o tom dnes vedieme rozprávu v Európskom parlamente a že Európsky parlament už prijal takéto uznesenie a príjme ďalšie, ale aj tak treba urobiť ešte oveľa viac. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Morganti. Ďakujem pani predsedajúca. Údaje, ktoré máme k dispozícii v tomto krutom zaobchádzaní, sú naozaj hrozné. Podľa európskych štatistík na našom kontinente je 500 tisíc žien, ktoré trpia týmto fenoménom. Je pravda, že možno je to obmedzený počet v porovnaní s tým 125 miliónmi na celom svete, ale to by nemalo zmenšovať vážnosť tejto situácie. Táto e, barbarská tradícia pochádza zo vzdialených e, kontinentov a je smutné, že ešte v 21. storočí hovoríme o tejto smutnej skutočnosti. V Taliansku Inštitút pre genderovú rovnosť je asi 35 tisíc žien, ktoré sú ohrozené týmto fenoménom. Musíme absolútne zasiahnuť, aby sme okamžite zablokovali tento fenomén skôr, než sa rozšíri e, musia byť postihnutí veľmi vážnymi e, trestami tí, ktorí e, iniciujú takúto činnosť a barbarstvo. Ide o nezmyselnú, násilnú a nebezpečnú praktiku. Je to produkt zastaralej podkultúry. E, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa by sme mali mať odvahu povedať, aká je skutočnosť, odkiaľ táto praktika pochádza, z ktorých krajín a ktoré náboženstvá ho podporujú túto praktiku, predovšetkým islom. E, neschovávajme sa a nestrkajme hlavu do piesku, Nielen európskou stratégiou môžeme bojovať proti tomuto fenoménu, ktorý je obmedzený na určité komunity, keď Európa e, sa hambi obhajovať svoje vlastné kresťanské tradície a korene. E, treba poukázať aj na to, že sme odlišní od iných a hovorím to hrdo, pretože ja sa cítim, že som iný ako tí, e, ktorí zneužívajú tieto e, hrozné praktiky, ktoré môžu tieto nešťastné deti e, priviesť až k smrti po skutočne veľkom utrpení. Ďakujem. Pani Jiménez Beseril, ďakujem pekne. Nebudem opakovať definíciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ale odporúčam všetkým tým, ktorí nepovažujú za naliehavé odstrániť tento fenomén, aby sa informovali presne. Ide o čiastočné alebo totálne odstránenie e, alebo obriezku kliterisu. E, potrebujeme okamžite konať. 140 miliónov žien a dievčat utrpeli toto násilie. Týka sa to e, devčat od e, útleho detstva a nie je to len v tretich krajinách, ale postihuje to aj devčatá v krajinách EÚ. Máme tu alarmujúce štatistiky 500 tisíc dievčat. Vieme, že toto mrzačenie sa robí za nehygienických podmienok, čo v mnohých prípadoch vedie k nezvratným zdravotným závažným dôsledkom. V našich členských štátoch máme jasnú legislatívu a preto nesmieme e, s touto praktikou súhlasiť. Nie je odôvodniteľná zo žiadnych kultúrnych či iných dôvodov. Už sme prijali viacero uznesení na odsúdenie tohto fenoménu, napríklad v smernici na ochranu obeti. Tam som žiadala, aby tento delikt bol postihovaný vo všetkých krajinách EÚ. Španielsko má špecifický trestný poriadok, ale neexistuje jednotnosť v celej EÚ. Potrebujeme spoločný postup, zdieľané údaje. ESVČ musí byť rozhodné vo svojom postoji k tretím krajinám, ktoré neodsudzujú tento spôsob násilia proti ženám. Je veľa obetí, ktoré nemajú možnosť prehovoriť a preto my sme povinní e, e, využiť náš hlas, aby sme odstranili a vykorenili e, tento druh násilia uprostred 21. storočia. Ďakujem pani Senišin. Ďakujem pani prevodničonca. Okale... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je zbytočnou a krutou formou diskriminácie. Je to násilie na dieťati, narúša to identitu e, budúcej ženy, budúceho dievčaťa. A v EÚ sa to týka 500 tisíc žien a viac ako 125 miliónov žien na celom svete. Tieto údaje sú pravdepodobne e, trošku nízke, pretože štatistiky, z ktorých vychádzajú e, zmrzačené ženy, sú k dispozícii iba v niektorých štátoch. E, Oznamenie komisie oznamuje, čo sa už urobilo v boji proti mrzočeniu ženských pohľadných orgánov v Európe a na medzinárodnom poli a ak by sme naozaj chceli vykoreniť eh, túto prax, mali by sme prijať globálnu stratégiu a tým ochrániť deti a mladé dievčatá proti tejto praxi. Mimovládne organizácie v EÚ, OSN, všetky organizácie by sa mali zapojiť do tohto boja. Apelujem na komisiu, aby vytvorila právne akty, ktoré podporia spoluprácu medzi členskými štátmi tejto oblasti a pomohlo by sa tým skoncovať s mrzačením ženských pohlavných orgánov. To, čo sa na tomto poli deje mimo EÚ, by malo byť prepojené s našim bojom. Potrebujeme také politiky, ktorý, ktorým by sme efektívne čelili krajinám, kde sa táto prax vykonáva, ale ktoré chcú spolupracovať s EÚ. Musia skoncovať s touto násilnou praxou. Parlament žiada komisiu, aby zaradil klauzulu, zaradila klauzulu o tom, že keď sa rokuje s takýmito krajinami, musí sa hovoriť aj o tomto jave. Čo sa doteraz urobilo v tejto veci? My máme povinnosť chrániť obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Nie je to len o prevencii, máme e, pomôcť aj psychologicky, aj lekársky týmto obetiam. Pani Wikstrom, mnohí ľudia veria, že mučenie žien je niečo, pod čo spada aj mrzačenie ženských pohľavných orgánov. Myslíme si, že to je ďaleko od Európy, kde sa to deje, ale nie je to tak. Pol milióna žien v Európskej únii sú obeťami tejto praxe a 125 miliónov žien na celom svete sú obeťami tejto praxe na celom svete. Byť obeťou zmrzačenia ženských pohľavných orgánov znamená podstúpiť e, veľké násilie. E, je to barbarská prax, ktorá mala byť vykorenená už dávno ženy majú právo zachovať si plné svoje zdravie, hoci toto je citlivá téma. O, v Európskom parlamente tu odkazujem na správu Estrela a správu Lunáček, o ktorej sme hlasovali iba nedávno. Dostali sme e, nepriaznivé e-maily, zaplavení, sme boli negatívnymi reakciami aj tu v parlamente a ja som veľmi prekvapená, že sa dvíha takáto opozícia, keď ide o zdravie žien neviem, prečo to tak provokuje takáto téma, neviem, prečo toľko ľudí reaguje takýmto spôsobom na túto tému, ale mrzačenie ženských pohlavných orgánov je formou mučenia. Je to, e, má to fyzické a psychologické následky, ktoré môžu pretrvávať celý život obete. A neurobilo sa dosť ani v iných krajinách, ale buďme kritickí aj k sebe, k Európskej únii. 500 tisíc ľudí, veď to je obrovské číslo na to, že to je Európska únia. Je to niečo, s čím sa musíme vysporiadať, nemôžeme sa e, obzrieť pozerať iným smerom a tváriť sa, že nič nevidíme. Vítam akčný plán Európskej komisie o násilí voči ženám, ktoré, ktoré sa snaží e, zapracovať aj túto tému do svojho textu, ale ešte treba urobiť oveľa viac. Ďakujeme, pani Wikström. A teraz e, pani McClarkin. Pred dvoma rokmi som hovorila v tejto snemovni o prípade Walsh Dewey, ktorá je teraz e, veľvyslankyňou OSN pre skoncovanie so žen- mrzačením ženských pohľavných orgánov. Napísala knihu Desert Flower, púštny kvet, ktorú napísala, kde plne popísala praktiku mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Ja som plakala, keď som túto knihu čítala. Fyzický a psychologický dopad na mladú ženu, na ktorej tento zákrok bol vykonaný, to je niečo, čo mnou otriaslo. Dnes je Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. Myslím si, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým apelovať na komisiu, aby naozaj predložila odporúčania, ako by členské štáty EÚ mali skoncovať s touto praxou, ktoré, ktorú mm, podstupuje 500 tisíc žien v Európe. Táto prax je násilím, je to hrozná forma násilia voči ženám, voči dieťaťu dievčatku. Členské štáty musia same chápať, ak, v akej veľkej miere sa deje tento jav v našich, našej spoločnosti a že treba efektívne nastoliť opatrenia a takisto treba skoncovať s touto praxou v tretich krajinách. 125 miliónov dievčatiek na svete podstúpi túto brutálnu prax a zanechá im e, zdravotné problémy na celý život. To je hrozné číslo a naozaj by sme mali venovať pozornosť e, tejto praxi, odsudzovať ju celosvetovo a plne podporujem komisiu aj e, SVČ, ktorí obe robia kroky proti krajinám, ktoré túto prax vykonávajú. Prosím vás, odstraňme toto tabu, hovorme o tejto téme a skoncujme s barbarskou praxou na celom svete. Ďakujem. Merci, euh, madame. Ďakujem. Pán Murphy. Thank you, President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel povedať, že ma neprekvapuje, ale uh, Eh, je mi veľkým znechutením, že máme eh, poslancov eh, extrémnej pravice ako pána Morganteho, ktorý sa snažil zneužiť tieto barbarské praktiky, túto bolesť mnohých žien ako argument na podporu rasistických, islamofobických argumentov. Mali by sme si pripomenúť, že africká kultúra, kultúra založená na islame, predovšetkým nie sú sami o sebe. Um, praktizujúce tieto praktiky. Pozrime sa na násilie na ženách aj v EÚ a v kresťansky založených spoločnostiach EÚ. Pozrime sa tiež na domáce násilie, to vplyvňuje jednu z piatich žien, taktiež znásilnenia, to vplyvňuje jednu z desiatich žien. Nede tu len o presadzovanie obrovských hodnot oči voči iným kultúram, je to boj e, za ľudské práva, za práva žien, za práva detí. Týka sa to práve ľudí, ktorí žijú v afrických kultúrach a ktorí um, boju proti týmto praktikám. Alice Walker napísala eh, romána o skúsenostiach života po tomto zmrzačení tvrdí, že tu ide o to, že ženy sú eh, veľmi rutinne eh, mrzačené v mnohých krajinách sveta a ľudia sa domnievajú, že bolesť, ktorú podstupujú ženy, že nie je taká významná ako bolesť, ktorú muži. E, tu nejde len o tie barbarské praktiky, ide o utláčanie žien, ide o e, tento prejav utlačania žien a taktiež o spôsob e, potlačania ženy ako ľudskej bytosti. Európska únia tu naozaj má veľkú zodpovednosť. Každoročne 20 tisíc žien uteká pred týmito praktikami a hľadajú útočisko v EÚ a zhruba 9 tisíc týchto žien chce chrániť iba sami seba, ostatné utekajú preto, aby chránili svoje deti. Um, súvisí s tým nedostatok povedomia eh, o týchto praktikách. Eh, niektoré členské štáty deportovali tieto ženy späť do ich krajiny pôvodu, kde sú vystavené tomuto riziku zmrzačenia. Aj toto je eh, ďalšia čierna škvrna na politike presťahovalstva EÚ a máme ich v tejto chvíli veľa. Členské štáty majú povinnosť chrániť ženy a dievčatá pred e, týmito praktikami. V mnohých krajinách, e, kde sa nadalej vykonáva toto mrzačenie, je to nezákonné. To dokazuje, že potrebujeme viac ako iba zákony, investície, e, ďalej bezplatný systém zdravotníckej starostlivosti, zabezpečenie sexuálnych reprodukčných práv žien ehm, ale taktiež osob, ktoré vykonávajú tieto mrzačenie, ktoré často pôsobia ako zdravotnícky personál v nemocniciach. a Musíme taktiež zabezpečiť dostatočné pracovné podmienky a dostatočnú plácu za ich prácu, aby neboli odkazané na tieto praktiky. Skôr než dám slovo pani Koracu, dovolte mi, aby som vo vašom mene privítala arménskú delegáciu, ktorá sa zúčastňuje 14. schôdze parlamentného výboru e, spolupráce EP s Arménskom. Vítajte medzi nami. Vítam predovšetkým pána Farmaniana, ktorý je na čele tejto delegácie a následne e, táto delegácia bude mať rokovania s výborom AFET